prijatý e, e, s počítaním hlasov. Máte otázku týkajúce sa rokovacieho poriadku? Sí, grazie. Eh, e, Áno, Pán predseda Šulc, myslím si, že program vašho predsedníctva spočíva v tom, aby sme e, bránili e, takisto aj práva pani Julie Timošenkovej, pretože je to prvá žena, ktorá k, e, význačná žena, ktorá sa momentálne nachádza vo väzení a dokonca bola odsudená za smiešne zločiny. Naozaj ide o naozaj politickú objednávku, ktorá ide proti ľudským právam. Preto si myslím, že tento Európsky parlament nemôže zostať bez reakcie vzhľadom na túto situáciu a musí e, pomôcť e, tejto žene v tejto dramatickej situácii. Preto vás chcem požiadať, pán predseda, aby pri vašej e, prvej oficiálnej návšteve prvom, prvom vašom vystúpení v rámci vašej novej funkcie predsedu Európskeho parlamentu sme si pripomenuli meno Julii Timošenko. Ďakujem. Ďakujem. Teraz prechádzame k vyhláseniam Rady a komisie. Začneme prezentáciou programu dánskeho predsedníctva. Ja chcem privítať, a je to obzvlášť srdačné pri, e, privítanie, pani Eletone Schmidt, pretože je to e, stranická kolegyňa. Vítam vás, pani premiérka. A odovzdám vám slovo aby ste prezentovali e, program dánskeho predsedníctva. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vážený pán predseda Európskej komisie, vážení lídri jednotlivých politických skupín, vážení poslanci Európskeho parlamentu a členovia Európskej komisie. Je pre mňa cťou stáť pred vami a môcť predstaviť priority dánskeho predsedníctva. Jeden z najväčších Európanov nášho posledného obdobia, nedávno zosnulý český prezident Václav Havel, povedal už 20 rokov Európa nie je rozdelená na polovicu. Som pevne presvedčený, že už nikdy nedovolí, aby bola rozdelená, ale práve naopak vytvorí priestor preto, aby sme boli stále solidárnejší a stále užšie spolupracovali. Havel bol tým, čo bola Európa vo svojom najlepšom. Bol predstaviteľom slobody a tvorivosti. Bol strážcom vlády zákona a demokracie. Bol hnacím mechanizmom napredovania a integrácie. Bol napomocnou rukou pre slabých a zraniteľných v tomto kritickom období v našej histórii. Je našou spoločnou zodpovednosťou naplniť Havelovú, Havlovú vieru v Európu. Musíme urobiť svoj kus práce tak aby sme naplnili tieto očakávania, aby sme ďalej napredovali v európskom zjednocovaní, v tvorbe mieru, nových príležitostí, slobody a prosperity. To je výzva, ktorej čelí Európa, keď Dánsko predsedá predsedníctvo v Rade. Tešila som sa na svoj príhovor pred vami ako premiérka Dánska, ale zároveň aj ako niekdajšia členka tohoto vynikajúceho a vynimočného parlamentu. Každý deň v hnacích mechanizmoch tejto snemovne sa príjmajú rozhodnutia, ktoré stavajú eh, budúcnosť Európy ako v ktoromkoľvek inom parlamente. Sú tu základné línie, základné rozdelenie a vášnivé diskusie, ako tomu má byť. Ale to, čo robí toto e, poslanecké stretnutie vynimočným, je jeho angažovanosť pre Európu a jeho občanov. A to naozaj, e, toto odhodlanie koluje v krvi väčšiny poslancov. Vy ste parlamentom Európy a parlamentom pre Európu. Bolo to naozaj pre mňa veľmi uspokojivé byť súčasťou tej kľúčovej práce, ktorá sa, ktorá sa deje práve tu. Mala som tú česť mať možnosť zlepšovať práva Európanov vo výbore pre zamestnanosť a sociálne záležitosti a zároveň e, som mala možnosť posilňovať európsku integráciu ako súčasť Európskeho dohovoru, ktorý vyústil Lisabonskú zmluvu. A bolo pre mňa mimoriadnou cťou v tomto kontexte a zároveň aj privilégiom môcť byť aktívna v tom, aby sme tieto zmeny dosiahli tak, že sme adekvátnym spôsobom posilnili legislatívne právomoci tejto snemovne počas nastávajúcich šiestich mesiacov. Žiadam o vašu podporu, vašu spoluprácu a vaše partnerstvo. To bude kľúčové, pretože ak chceme dosiahnuť skutočné napredovanie v rámci náročného programu, ktorý stojí pred nami. Dámy a páni, som súčasťou generácie, ktorá bola mladá v 80. rokoch pre mnohých to bolo obdobie ťažkého života s vysokou mierou nezamestnanosti a s obmedzenými pr- možnosťami pracovných príležitostí, najmä pre mladých, ktorí boli tiež nevyhovednení škrtmi v našich systémoch vzdelávania. Častokrát sme boli popísaní ako generácia bez budúcnosti. Ale v Európe Videli sme, že tu je cesta k väčšej prosperite a k lepšej budúcnosti. Videli sme lídrov, ktorí mali víziu a odvahu ako Havel a zároveň ako plynuli roky. Európa dokázala vytvoriť podmienky, ktoré priniesli spoločný trh, ktoré dokázali e, rozbiť berlínsky múr a priniesli znovu zjednotenie Nemecka. Podmienky, ktoré vytvorili Maastrichtskú zmluvu a zároveň zabezpečili rozšírenie. Z neistoty a pesimizmu prišlo obdobie rastu, napredovania a optimizmu. Európa inšpirovala svet skutočne unikátnym modelom spolupráce. Toto je čo si, čo sa nám podarilo dosiahnuť, na čo musíme byť hrdí čo si musíme neustále pripomínať. Len pred niekoľkými desaťročiami bola Európa kontinentom opakovaných konfliktov a rozdelenia a teraz sme úniou 27 národov, priestorom otvorenosti, vlády zákona a demokracie v našej únii sme vytvorili neporovnateľnú e, schému pre rozhodovanie na európskej úrovni, tzv. komunitárnu metódu. Tá nám umožňuje, aby sme zvyšovali štandardy slobody, spravodlivosti v hospodárstve, v spoločnosti, bez toho, aby sme ohrozovali diverzitu a bohatstvo našich kultúr a komunít. E, uholným kameňom tejto konštrukcie je systém spoločných hodnôt, solidarity, účasti a inklúzie pre nás, to nie sú len vznešené myšlienky. Sú to praktické náležitosti každodennej práce. A práve preto sme vybudovali Európu so silným sociálnym rozmerom. Snažíme sa zacieliť tak na prosperitu a aj na solidaritu zároveň, pretože veľmi dobre vieme, že v modernom svete to nie sú len želateľné ciele, ale sú navzájom veľmi úzko prepojené. V tomto storočí oveľa viac než v minulosti. Spravodlivosť, starostlivosť a príležitosti sú komponentami efektivity, pričom efektivita je kľúčovým zdrojom investícií do spravodlivosti, starostlivosti a príležitostí. Táto zmes je v jadre európskeho úspechu. Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na tento problém predovšetkým dnes. Nielen preto, aby sme si uctili našu minulosť, ale predovšetkým preto, aby sme našli istotu a nasmerovanie do našej budúcnosti. Nikto nemusí byť, nikomu netreba pripomínať to, že Európa sa nachádza v hlbokej ekonomickej kríze, ktorá rozkývala samotné základy našej spolupráce. Rast je nízky, dlhy rastú, Podniky sa trápia a prichádzame o pracovné miesta. Neistota sa stala súčasťou každodenného života pre miliónov Európanov a ich rodín. A práve z dôvodu týchto súčasných problémov občania v celej Európe zažívajú a budú zažívať škrty a obmedzenia. Musíme sa postaviť voči ekonomickým výzvam v rámci rozhodného konania, tak aby sme obnovili dôveru v Európu, tak aby sme vytvorili nové základy pre rast a napredovanie, tak aby sme zabezpečili dlhodobú udržateľnosť európskeho modelu. Dlžíme to Dlžíme to generáciám všetkých Európanov v Európe, ale predovšetkým to dlžíme mladým. To, čo mladí od nás žiadajú, je len spravodlivé žiadajú prístup k rovnakému vzdelaniu a k rovnakým príležitostiam pre prácu, ako mali predchádzajúce generácie. Žiadajú šancu prispieť k životu ich spoločnosti, tak aby mohli vybudovať istú, istú budúcnosť pre seba aj svoje okolie budú na tom pracovať, ale môžeme to dosiahnuť len vtedy, ak sa nám podarí pozbudzovať a vytvoriť im príležitosti. Ak chceme, aby oni, boli, aby oni zabezpečovali našu budúcnosť, musíme my zabezpečiť súčasnosť pre nich. To je práve ten kontrakt medzi generáciami. Musíme dostať svojim záväzkom. Zároveň musíme preukázať, že máme rovnakú jednoznačnosť pri rozhodovaní a zabezpečiť široké verejné financovanie, pretože dobré verejné financovanie sú tým najlepším obranným múrom poči špekuláciám. Jediná udržateľná budúcnosť pre, nás, pre naše sociálne trhy je zároveň prijať zmeny a zvýšiť konkurencieschopnosť. Kľúčové východisko preto je, je stabilita, ktorá podporuje rast, a príležitosť, ktorá maximalizuje inovácie. Obmedzovania vo výdavkoch by nemali znamenať odchod od solidarity. V rámci súčasných podmienok je to predpoklad pre istú budúcnosť, pre istú solidaritu som si istá, že veľká väčšina ľudí veľmi dobre chápe tieto rozhodnutia a sú pripravení byť súčasťou týchto rozhodnutí, ak budú férovým spôsobom aplikované. Ľudia sú pripravení priklásť obete, ale nemôžu byť obetovaní. Ľudia budú akceptovať šetrenie, ale šetrenie, ktoré je spravodlivé. Zároveň budú ale sa brániť takému šetreniu, ktoré je jednoznačne nespravodlivé a nerovné. Ako líderi Európy musíme pracovať v rámci tohoto poznania a zodpovedať tejto realite. Dámy a páni, Európskou, európska budúcnosť je budúcnosť Dánska. To bol ten hlavný leitmotív dánskeho angažovania sa v Európe už po celé 10 ročia. Pred 40 rokmi bolo Dánsko súčasťou prvého rozšírenia spoločenstva. A naši noví partnery nám zdôverili predsedníctvo v ten rok, keď sme sa stali členmi. 30 rokov neskôr Dánsko držalo predsedníctvo v období studenej vojny a ekonomickej neistoty, ale zároveň aj v rámci prvého obdobia, keď bol zvolený Európsky parlament. Pred 20 rokmi sme boli predsedníctvom v čase, keď bol spustený spoločný trh. A pred 10 rokmi Dánsko bolo predsedníctvom v čase, keď Európska únia naplnila svoje historické záväzky a zjednotila Európu. Podobne aj teraz boli to kľúčové obdobia v histórii Európskej únie. Počas nadchádzajúcich šiestich mesiacov budeme opäť pracovať tvrdo na tom, aby sme Európu posunuli dopredu. Európsky občania očakávajú od svojich lídrov konanie. A veľmi správne. Musíme neustále mať na, na pamäti jednu vec. Demokratická politika je posudzovaná výsledkami, nie úmyslami. Dánske predsedníctvo bude neúnavne pracovať počas najbližších šiestich mesiacov, aby sme zabezpečili, že Európska únia bude naďalej prinášať hmatateľné a užitočné výsledky. Výsledky, ktoré budú na užitok všetkých Európanov, mladých aj starších, študentov aj pracujúcich, na severe aj na juhu. Aby som to ilustrovala, rada by som počiarkla naše kľúčové priority. V prvom rade Dánske predsedníctvo sa bude sústredovať na zabezpečenie zodpovedného európskeho hospodárstva. To je jediná cesta, ktorá nás vyvedie z krízy potrebujeme priniesť Európu naspäť na tie správne kolaje, tak aby sme zabezpečili istotu a bezpečnosť pre našich občanov. To si vyžaduje disciplínu a politické odhodlanie od nás všetkých, aby sme implementovali a zároveň konali v súlode s novými pravidlami hospodárskeho riadenia. Potrebujeme moderné a zodpovedné rozpočty, tak aby sme zároveň dostali verejné zdroje pod kontrolu. Po druhé, potrebujeme pracovať na dynamickejšej Európe. Rast v Európe musí byť obnovený a udržaný. Potrebujeme stimulovať dlhodobý rast a tvorbu pracovných príležitostí, predovšetkým pre mladú generáciu. Modernizácia a ďalší rozvoj jednotného trhu budú kľúčasťou tohoto úsilia. zároveň, keď sa pozrieme do budúcnosti, musíme urobiť viac preto, aby sme pomohli našim firmám využiť obchodné možnosti s rastúcimi hospodárstvami mimo Európy. Po tretie, budeme pracovať na zelenejšej Európe. Európska únia vybudovala ambicioznú politiku v oblasti, v oblasti energetiky a klimatických zmien. Sme lídrami na globálnej scéne. Ale aby sme si uchovali našu pozíciu a zároveň povzbudili ostatných, potrebujeme nové iniciatíva, iniciatívy v oblasti ako je energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energií. Rozmýšľajte nad tým. Viac ako 20 miliónov európskych pracovných príležitostí je spojených so životných prostredím jedným alebo druhým spôsobom. Je to obrovský potenciál, ale čelíme reálnemu riziku, že vysokotechnologický výskum a, intenzívne, a, teda, a znalostne intenzívne pracovné príležitosti sa presunú z Európy do iných atraktívnych regiónov. Dánske predsedníctvo bude pracovať tvrdo na tom, aby sme zabezpečili, že výskum zostane v Európe aj do budúcnosti. Po štvrté, budeme pracovať na bezpečnej Európe, v globalizovanom svete. Len spoločné európske úsilie môže byť skutočne efektívnym. Aby sme zabezpečili bezpečnosť a slobodu našich občanov, potrebujeme pracovať práve na tejto oblasti. Musíme bojovať proti terorizmu a cezhraničnej kriminalite. Potrebujeme strážiť naše hranice, vytvoriť dobre fungujúci európsky systém poskytovania azylu a za hranicami nášho regiónu. Európsky hlas musí byť dobre, dobre hlasný, dobre, dobre počutý najmä keď propagujeme naše spoločné hodnoty a chránime naše záujmy. Predsedníctvo bude podporovať e, vysokú zástupkyňu Európskej únie pre, e, pre vonkajšie vzťahy rozpočtová disciplína, rast a pracovné príležitosti, zelená politika a zabezpečenie bezpečnosti pre našich občanov, zároveň silný hlas Európy vo svete. To všetko sú naše priority. Potrebujeme byť odvážni a ambiciózni. V uprostred ekonomickej krízy neočakávam, že dánske predsedníctvo bude jednoduché. Ale môžem vás uistiť, že naše predsedníctvo nebude ani pokleslé. Nie sme na to stavaní. Samozrejme, predsedníctvo nemôže naplniť svoje ambície len samo. Potrebujeme aktívnu spoluprácu od všetkých aktorov – členských štátov, európskych inštitúcií a občianskej spoločnosti. Potrebujeme Európsku úniu, ktorá bude zjednotená na stretnutiach a zároveň bude dokáže prekonať výzvy, ktorým spoločne čelíme. Vaše vstupy a vaša podpora v tomto parlamente budú kľúčové pre toto úsilie. Dámy a páni, tak ako tu stojím pred vami ako dánska premiérka, môžem vás uistiť, o svojom osobnom angažovaní sa pre Európu. Som Európanka vo svojom srdci. A predovšetkým som Európanka pre svoje deti. Veľmi dobre viem, že v konečnom dôsledku ich bezpečnosť, ich príležitosti a sloboda budú závisieť od bezpečnosti, životných príležitostí a slobody ich generácie kdekoľvek. Únia je to, na, ten najlepší nástroj, ktorý pomôže rozšíriť a posilniť tieto príležitosti na našom vlastnom kontinente, ale aj vo svete. Pán predseda, dámy a páni, ten skutočný, skutočná miera našej únie, našej solidarity nie je v tom, kde stojíme v období istoty. Meria sa to podľa toho, kde budeme stáť v období víziev. A to je práve tento čas. Ako som už dôrazňovala, výzva, ktoré čelí, ktoré čelí Európska únia. Dnes sa dá rozdeliť na, na tri časti. V prvom rade. Potrebujeme sa opierať o silné pravidlá a inštitúcie pre rozhodovanie, ktoré už teraz sú pevne zakotvené v Európskej únii. Sme únia postavená na spolupráci, vláde zákona a demokracii. V období krízy, najmä keď treba príjmať ťažké rozhodnutia a kompromisy, tieto kľúčové aspekty naša komunitárna metóda sú dôležitejšie viac ako kedykoľvek predtým. Opieranie sa o základné pravidlá a princípy nie je len v záujme malých krajín, ako je Dánsko. Je to práve to, čo našu úniu odlišuje od iných. Je to práve to, čo zabezpečuje to, že naša spolupráca je tak silná a tak trvalá. A to je v záujme nás všetkých. Po druhé, Musíme zabezpečiť, Euró- zabezpečiť, aby Európa bola súčasťou riešenia pre súčasnú krízu a nie problémom samým. Cesta z tejto krízy vedie cez viac Európy, nie menej. V súčasnom období, aby sme sa pozreli len sami na seba, znamená byť slepý voči realite. Je to na lídroch Európy, aby, preuk- aby ukázali svojim občanom, ale aj okolitému svetu, že dokážu byť iní. Je to práve praktickosť Európy, ktorá dokáže obnoviť vieru v európsky projekt. Po tretie, musíme priniesť Európu na druhú stranu priepasti krízy, bez toho, aby sme poškodili naše hodnoty, fiskálne škrty, a finančné obmedzenia musia stabilizovať našu ekonomiku a obnoviť dôveru. Ale zároveň, keď eh, model sociálneho ekonomického trhu sa ukázal byť úspešný po celé 10 ročia. Musí byť naďalej našim hlavným princípom počas, ale aj po kríze. Neexistujú žiadne pochybnosti, že súčasná kríza bude veľkou skúškou pre celú Európsku úniu. Krajiny eurozóny prijali obrovskú zodpovednosť pri zabezpečení hospodárskej stability v našom regióne tzv. fiscal compact, čiže finančné zoštihlenie, bude súčasťou úlohou, súča- e, kľúčovou úlohou pre stabilizáciu eura. Je to v jednoznačnom záujme pre celú Európsku úniu. Ale kríza by, na ne- by nás nemala zviesť. Práve naopak. Je zrejmejšieho kedykoľvek predtým, že zdieľame spoločnú budúcnosť, spoločný osud. Je práve preto kľúčové, aby sme pracovali spoločne a stáli spoločne. Ak máme zrealizovať víziu Václava Havla o spolupráci a solidarity. O, o spolupráci a solidarite potrebujeme zabezpečiť, že Európa bude znova fungovať. A spoločne to dokážeme. Ďakujem pekne. Thank you very much, Prime Ďakujem pani premiérke. Dámy a páni,